svoju demisiu k dátumu 17. marca 2012, takže e, v zmysle článku 4 e, toto berieme na vedomie, potom e, v zmysle s článkom 7 kódexu o správaní som 9. februára 2012 ustanovil následujúce kolegyne a kolegov do, ako členov tohto poradenského výboru poradného výboru a je to pán Karlo Cassini, pani Evelyn Regner, pani Cecilia Wikström, pani Gerald Hefner, ako aj pán Sadat Karim. Okrem toho som vymenoval pána Maštalka a pána Speroniho ako rezervných členov, za rezervných členov. Čo sa týka